záležitosti. Politická skupina EPP ALDE a GUE dali žiadosti a nominácie na predstaviteľov do výborov. Zoznam týchto návrhov bude zverejnený v zápisnici dnešného zasadnutia. Ak sa nepredložia volávky na tento zoznam, tak sa to príjme. Výbor pre konštitučné otázky navrhuje výklad otázky e, 109, pokiaľ ide o